tom zmysle, že nezastávajú iné miesto, ktoré by bolo nezlučiteľné s miestom poslanca EP. Ďalej vedúci e, skupiny konzervatívcov a reformistov ma informoval, že pán Edward Macmillan Scott už nie je členom tejto skupiny s účinnosťou od 20. júla 2009. Ďalej. Európska ľudová strana a socialisti a demokrati, zelení, konzervatívci a reformisti a skupina slobodných e, európskych demokratov hovorili, informovali o zmenách v ich delegáciách. Mená sa nachádzajú v zápisnici z tohto rokovania, alebo sa budú nachádzať. Pokiaľ nebudú predložené žiadne pozmenujúce návrhy do konca tohto zasadnutia, tak